Please take a seat, take a place. Vážení kolegovia, prosím, usadte sa. A za, znova začnám e, toto zasadnutie. Veľmi sa teším, že môžem teraz e, tu byť v prezidiu nášho parlamentu e, spolu s mojimi kolegyňami. Šesť z nich je podpre, sú podpredsedničky parlamentu, dve z nich sú kvestorky, pri mne sedí predsednička Komisie pre ženské záležitosti. Chcem povedieť, povedať, že tam uh, oni majú gestorstvo nad, a záštitu teda nad um, právami žien, žien. Vieme, že následujúcim bodom máme e, oslavy 100, dní, 100 ročnice Medzinárodného dňa žien. Uh, a um, po, vypočujeme si a budeme vidieť teda film, ktorý nám bude hovoriť o dejinách toto, tohto mimoriadne dôležitého dňa. Thousands of our Agathas will forward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 Yeah. panie i panowie posłowie. Vážené dámy a páni poslanci, vážení hostia, dve minúty tohto filmu neukázali všetko, čo sa nám podarilo urobiť za posledných 100 rokov. V podstate e, sa e, Európa zmenila od zásady a v porovnaní s mnohými miestami na svete môžeme byť my, Európania, hrdí na to, čo sme dosiahli, ale zároveň vieme, že to nie je koniec našej cesty. Ešte stále je málo žien v politike. Tu v Európskom parlamente ste, vážené kolegyne, vážené dámy, e, tu e, je vás len 35 A to je síce o niečo viac ako v národných parlamentoch, ale aj tak je to nepostačujúce. Našťastie v hlavných eh, rozhodujúcich telesách nášho parlamentu eh, je podiel žien viac ako 40 a my sa z toho veľmi tešíme. A takisto, čo sa týka predsedničiek eh, výborov. Ale to, aký bude Európsky parlament vyzerať v následujúcich troch rokoch, toto závisí od národných parlamentov a od e, spôsobu výberu e, reprezentantov do Európskeho parlamentu, pretože naše národné parlamenty musia dbať o to, aby sa počet žien v Európskom parlamente zvýšila. A my na to apelujeme dnes. My apelujeme na naše kolegyne a kolegov e, z národných parlamentov, aby príslušné právne e, rozhodnutia a rozhodnutia o výbere e, členov Európskeho parlamentu slúžili na navýšenie počtu žien. Čo sa týka zamestnanosti žien, 59% žien, 59% žien um, z celkových zamestnancov sú ženy a takisto nad 50% sú to ženy, ktoré sa zaoberajú zásadnými záležitostiami. Ja mám sám dobrú skúsenosť, ja môžem sám pochváliť, pretože keď som zodpovedala za vládu u mňa e, v štáte, tak e, viac ako 50% žien bolo na, e, teda zastávalo posty na najvyšších ministerských miestach. A doteraz tento rekord ešte nikto neprekonal. Takisto e, som ako predseda Európskeho parlamentu apeloval na zvýšenie e, počtu žien v Európskej komisii a takisto na najvyšších postoch v Únii e, v Európskej. Takže my sa môžeme veľmi tešiť, že vysoká predstaviteľka zahraničných, pre zahraničné záležitosti a otázky bezpečnosti je žena. Takisto sa menia situácie v európskych firmách. A keď sa tieto zmenia, tak to bude nie len užitkom pre ženy, ale predovšetkým pre fungovanie týchto uh, spoločností. Dôležité samozrejme je zabezpečiť, aby uh, odplata pre ženy a mužov bola rovnaká pre uh, tie osoby, ktoré zastávajú tie isté posty, posty a tu ešte je pred nami veľa práce. Uh, Vieme takisto veľmi dobre, že ženy skutočne vedia bojovať za demokraciu, za práva človeka. A tu e, treba skutočne zložiť poklonu vám všetkým, vážené kolegyne, vážené dámy tu v Európskom parlamente a spomenúť si práve v tejto chvíli na tie ženy, ktoré eh, v Južnej Afrike, na východe eh, bojujú za udržiavanie, za, za presadzovanie demokracie a ich práv. My vieme takisto, že držiteľky eh, Sacharovovej ceny, Van Samsung Ki, Leila Zana a ženy v bielom, to sú fantastické ženy a preto by som chcel ešte raz akcentovať, že nemôžeme súhlasiť, aby sa postihovali ženy v z hociakých náboženských alebo iných dôvodov. Takisto musíme, aby, musíme zabezpečiť, aby sa dodržiavali práva žien a rovnocennosť s mužmi a musíme protestovať proti porušovaniu práv žien. Vážené dámy a pane, 3. novembra 1000, 200, 219 rokov e, dozadu sa bola popravená Olivia de Gauche za to, že chcela presadzovať práva žien. O 100 rokov neskôr, 1900, v roku 1906, boli ženám priznané volebné práva. E, prvý, e, prvý štát, ktorý to urobil, to bolo Fínsko. Pamätáme si na to veľmi dobre. A už dlhé roky teda sa bojuje za zrovnoprávnenie žien a mužov. Chcel by som ešte raz počiarknúť, že pre mňa osobne je mimoriadne dôležitá záležitosť, že 8. marca je sviatkom žien, ale tento sviatok je urobený preto, aby sme z výšných 364 dní v roku si pripomínali tú najdôležitejšiu záležitosť v Európe, a to je zrovnoprávnenie žien a mužov. A nie len teda v tento deň, ale celých 364 dní v roku musíme eh, dodržiavať tie zásady, ktoré sme ukotvili 8. Eh, marca. 8. marec nám nestačí. Máme množstvo dní v roku, kedy musíme na túto vec pamätať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela udeliť hlas na našej kolegyni. Uradujúca predsednička v rade, pani Beniko Bury, máte slovo. Thank you, Mr. President. Honorable members. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, dovolte mi um, vystúpiť pred vami uh, v uh, deň um, tejto spomienky uh, v maďarčine, maďarčine. A nő női egyenjogúság vadonatúj forradalmi esme volt. Myšlienka rodovej rovnosti bola nová a dosť revolučná a dnes sa to uznáva ako jeden z milníkov modernej spoločnosti jej zdrojom je ľudská dôstojnosť, e, ktorá je e, rovnako prináleží mužom a ženám. Nestačí však len vydávať e, vyhlásenia. Um ľudská a v rámci toho ženská dôstojnosť sa líšia na rôznych miestach a my e, musíme preto bojovať a e, toto, táto spomienka e, nasleduje hneď po vašej rozprave o chudobe, chudobe v EÚ. Mne Čakali by sme použitie e, týchto dvoch slov v e, rovnakej vete a ekonomické ťažkosti zasahujú e, najzraniteľnejšie skupiny a medzi tým najviac aj ženy a preto nás to nutí robiť isté veci a tomu typické problémy um, podmienok žien v globálnom meritku uh, aj za hranicami EÚ, uh, uh, ktoré dávajú tvár ženskej chudobe, um, ako sme počuli, pani chudoba. Ženy, ktoré žijú v rodinách bez otca a v slamoch a um, dievčatá, ktoré sú nutené k prostitúcii aj v rámci EÚ. Medzi prioritami maďarského predsedníctva máme niekoľko vecí, ktoré by mohli podporiť zamestnanie žien. Prvý bod na tomto zozname je stratégia Európy 2020 e, so svojimi siedmi zamestnanosti, ktoré prispejú k zniženiu chudoby. Zamestnanosť žien posilňuje dôslednosť žien umožňuje im slobodne sa rozhodovať a viesť slobodný život. Vlajková iniciatíva Platforma chudoby tiež zdôrazňuje dôležitosť rozdielov medzi podmienkami mužov a žien. Je to dôležitý úspech, že včera Rada EPSCO prijala Európsky pakt pre rodovú rovnosť. Nesmieme zabúdať na osobitnú spoločenskú úlohu, ktorú zohrávajú ženy. Musíme zosúľadiť eh, pracovný život s rodinným životom a s slobodou voľby. A musíme preto pracovať na eh, naplnení opatrení eh, pre zabezpečenie bezpečnosti matiek na pracovisku a matiek, ktoré nedávno porodili alebo koja deti. Musíme riešiť tieto problémy a povedomie o demografických a sociálno-ekonomických problémoch a povedomie o rodine a preto organizujeme eh, týždeň eh, demografie s účasťou MVO a s účasťou ministrov sociálnych vecí. Cieľom je diskutovať o spôsoboch, ako zvýšiť počet pôrodov v Európe. Musíme venovať osobitnú pozornosť e, ženám, ktoré patria do znevýhodnených skupín. Očakávame, že Rada príjme Európsky ramec e, pre e, členské štáty pre stratégiu pre Romov na samite v júni a pani Jaroka a táto snemovňa prispeli k tejto téme. A chceme zdôrazniť úlohu rómskych žien eh, pri udržaní rodín. A týmto chceme riešiť problémy našich eh, rómskych spoločenstiev. Dovolte mi nakoniec povedať, že história nám hovorí, že bez aktívnej eh, spoločenskej účasti žien nemôže existovať žiadna silná spoločnosť. Vy, pán predseda, ste hovorili o ženách, ktoré žiadajú slobodu e, na námestí Tahri v Kahire. Oni tiež chcú formovať budúcnosť. Ich úsilie musí EU podporiť e, štedro, bez ideologických stereotypov a otvorene. Let me invite. Mm. Pani úradujúca predsednička, ďakujem. Dovolte mi vyzvať eh, Jose Manuela Barosa, predsedu Európskej komisie, aby povedal pár slov. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani úradujúca predsednička, vážené dámy a páni. Poslanci a poslankyne, my si dnes pripomíname hlasy žien, ktorého 19. marca 1911 eh, hla, kričali z Nemecka, Rakúska, Dánska, Švajčerska, Švédska a ktoré boli stále početnejšie a snažili sa eh, bojovať za práva žien, aby mali určité práva a volebné práva a aby uh, dostali lepšie pracovné podmienky. Vážení kolegovia, prosím, musajte sa a nediskutujte v sále, pretože máme tu mimoriadne zasadnutie, osobitné zasadnutie a najmä kolegovia v tejto časti miestnosti. Prosím, usajte sa. Mr. President, can start from the beginning if you wish. No, Pán vrdzra komisie, nech sa páči, môžete pokračovať. Dobre, my si pripomíname dnes tieto ženy, ktoré 100 rokov bojovali za právo žien a e, vlastne to, čo dosiahli týmto bojom. My tu máme demokraciu, európsku demokraciu, ktorá sa e, je zastúpená aj tu v Európskom parlamente ktorá by nebola ničím bez podielu žien. My naše z ako by vyzerali naše spoločnosti a naše ekonomiky bez šikovnosti žien. V mnohých aspektoch je to tak, že európske ženy sú príkladom pre mnohé ďalšie v celom svete pozície Európaniek, ktoré zastávajú v našej spoločnosti, predstavujú zdroj inšpirácie pre ženy v celom svete. A preto mi dovolte, aby som ešte raz povedal niečo o veľmi odvážnom boji um, žien v Severnej Afrike, ktoré sa snažia uh, presadzovať demokracie a bojujú s rôznymi nepriazňami. Aktívne miesto Európaniek v politickom a hospodárskom dianí Európskej únie. Toto všetko vyplýva z ich rozhodnosti a my sa veľmi tešíme z tých európskych štruktúr, kde je jedno z najdôležitých zás, jedna z najdôležitých zásad rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi a je to jeden z najdôležitých pilierov aj Lisabonskej zmluvy, Lisabonského dohovoru. Um, vieme, že sa snažíme in- o integráciu žien a mužov do európskej politiky. A Snažíme sa preto, aby aj ženy mali prístup na jednotný pracovný trh. Dovolte mi však, aby som vyjadril moje znepokojenie nad tým, čo nie je prípustné, čo, všet, čo sme ešte nedosiahli, keď vidíme, že máme veľmi nízke percento žien voči vysokom percentu mužov hoci ženy majú takisto veľmi dobre ukončené vzdelanie, ale napriek tomu nemôžu dostať eh, mm, riadne zamestnanie. Ehm, ženy dostávajú problémové miesta, menej zaplatené miesta, sú menej prezentné v pozíciách, eh, kde eh, sa rozhoduje a kde ide o veľkú mieru zodpovednosti. 22 žien, ktoré sú staršie ako 65 rokov, sa dostávajú pod hranicu chudoby a to práve preto, že nemajú dostačujúci dôchodok. Toto musíme zmeniť. 25 žien v Európskej únie majú, pri, majú prinajmenšom jedenkrát v ich živote um, skúsenosť s násilím a toto je takisto neznesiteľné, toto musíme zmeniť. Našu snahu dnes musíme orientovať tým smerom, aby sme postupovali spoločne, aby sme umožnili ženám vykonávať ich práva, pretože z toho budeme mať všetci úžitok a zvyšíme hospodársky rozvoj a takisto trvalo udržateľný rozvoj Eh, je veľmi dôležitá, bola veľmi dôležitá konferencia, kde sa eh, uskutočnilo, kde, kde sa hovorilo o 5 prioritných cieľoch a, eh, a to je zrovnoprávnenie mužov a žien, rovnaký prístup k riadiacím funkciám, isto rovnaká odmena za rovnaké posty a my jednoducho musíme stáť na strane žien, ktoré sa v rámci celého sveta zasadzujú za to, aby mali ženy právo na vzdelanie, mali prístup k vzdelávaniu a aby mohli vykonávať svoje politické a občianské práva. Komisia urobí všetko preto, aby sme prispeli k tomu, aby sa tieto ciele uskutočnili, ale nesmieme zabúdať na to, že legislatíva, aj keď je dobré transponovaná, nemôže vyriešiť sama všetko. Ide o um, modely správania sa, o vnímanie, ktoré sa musia takisto posunúť ďalej, vážené dámy a páni. Poslanci, dnes si pripomíname boj žien za a rovnoprávnosť. A dnes môžeme povedať, že v Európe Európska a v Európskej a Európska únia by sa neuskutočnila bez toho, keby sa za ňu nezasadzovali aj Európanky. Vy všetky ste urobili podstatný a, krok k tomu, aby sa podporil tento projekt, ktorý podporuje dôležité hodnoty a takisto hodnotu a rovnocenosti medzi mužmi a ženami. Thank you. Pani Eva Britsven. Ďakujem veľmi pekne a pani Eva Britsven, má slovo, nech sa páči ktorá vystúpi v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Ja. Okay. Tak, ja to Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ženou sa nenarodíte, ženou sa stávate. Táto veľmi dobre známa veta ukazuje, že naše myšlienky a predstavy o tom, aké sú muži alebo aký sú, aké sú ženy, e, vytvárajú tie základné dilemy, ktoré máme v živote, vytvárajú predpoklad pre základné rozhodnutie, ktoré robíme v živote, ovplyvňujú naše zručnosti, naše záväzky, naše životné rozhodnutia. Rodové stereotypy a v podstate zvezujú mužov a ženy a 100 rokov boja za rodovú rovnosť e, nedokázali prekonať tieto rodové stereotypy. Ale nebudeme čakať ďalších 100 rokov je to práve kvôli tomu, že tieto štandardy alebo tieto rodové stereotypy existujú a tie spôsobujú to, že 97% veľkých podnikov eh, je vedených mužmi. Ženy menej zarábajú, ženy majú menej zabezpečené alebo menej isté pracovné pozície, ak vôbec majú prácu robia väčšinu tej neplatenej a, nekva- a neocenenej práce v domácnostiach zároveň majú primárnu zodpovednosť za starostlivosť o deti, sú obeťami násilia, vrátanie násilia v blízkych rodinných vzťahov, sú vystavené sexuálnym zločinom a ženy sú zároveň aj predávané e, v, v rámci obchodu so sexuálnym tovarom ako tovar. Vidíme stále silnejšiu feminizáciu chudoby to sa vracia naspäť k tým odlišným štandardom, ktoré stále existujú v našej spoločnosti. Podarilo sa nám výrazne napredovať počas tohto storočného úsilia. Porovnám si len svoje príležitosti a zároveň tie voľby, ktoré som mala ja k dispozícii v porovnaní s tými, ktoré mala moja matka alebo jej matka. A práve vďaka tomu môžem vidieť to obrovské napredovanie, ku ktorému došlo. Ale stále je pred nami ešte veľmi dlhý kus cesty a práve preto tento boj bude pokračovať každý jeden deň v roku a to nie len 8. marca. Ďakujem pekne pekne. Thank you very much. Next Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom v mene e, skupiny EPP bude pani Lívia Jaroka. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Oslavujeme z té výročie Medzinárodného dňa žien v 19. storočí ženské pracovníčky žiadali rovnakú mzdu za rovnakú prácu v New Yorku. To bolo viac ako pred 150 rokmi v roku 1857. Snažili sa zabezpečiť, aby boli rovnako platené a ich požiadavka rovnako platí aj dnes. V Európskej únii ženy zarábajú e, o niekoľko percent menej ako muži. V Maďarsku to je 16,5 menej, hoci väčšina populácie sveta je tvorená ženami a pritom majú len 10 podielu na svetovom bohatstve. Mzdový, mzdové rozdiely sú stále obrovské a úloha žien v rodine musí byť e, posilnená a ocenená. Nesmieme dovoliť to, aby to skutočnosť, že majú deti, vystavovala ženy riziku chudoby. To, že niekto je matkou a pracuje zároveň, nesmie byť nevýhodou Máme tu mnoho cieľov, ktoré si musíme vytýčiť tak v rámci Európskej únie, ako aj v rámci OSN. Stále musíme priznať, že ženy nemajú rovnaké možnosti vo väčšine oblasti a nepripisujeme dosadok dôležitosti eh, pre témam viacnásobnej diskriminácie, domáceho násilia a násilia páchanom na ženách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, žiada pán predseda. Prosím, ukončite všetky diskusie v sále. Ďalším rečníkom v mene skupiny socialistov a demokratov bude pani Brita Thompson. Nech sa páči. Presidenci, eh, kære kolleger, i dag er det 100 år siden, at vi første gang for... Vážené pán predseda, vážené dámy a pani, pred 100 rokmi sa eh, prvýkrát oslavoval Medzinárodný deň žien, prvýkrát sa o voľnom práve žien, a pre nás to je dnes úplne samozrejme. Ale ešte veľa práce máme a veľa, veľkú cestu máme pred sebou, kým sa dostaneme z rovnoprávneniu e, k rovnosti a pohlavy skutočne sa musíme zasadzovať za to, aby boli ženy zastupované v politike, ale aj v hospodárskom živote. Takisto musia byť prítomné v bankách, Nemôžete predsa polovičku obyvateľstva vylúčiť eh, z dôležitých hospodárskych a politických rozhodnutí. Toto nie je demokracia. My musíme všetky naše talenty využívať. Toto je dôležité takisto pre našu konkurencieschopnosť a preto vítam iniciatívu eh, pani Vivian Redding. a mm, považujem eh, ju za mimoriadne pozitívnu iniciatívu práve s ohľadom na realizáciu zrovnoprávnenia. My potrebujeme viac ako symbolickú politiku a dúfam, že budeme mať odvahu k tejto politiku. Budúcim ďalším rečníkom. Ďalší um, rečník je pani Ivana Kuchmering, mene liberálov a demokratov. Herr Präsident! pán predseda, vážené dámy a páni, v tom všeobecnom prehlásení o ľudských právach OSN v tých prvých dvoch článkoch sa hovorí o rovnoprávnosti, rovnosti všetkých ľudí. Hovorí sa, že všet, si ľudia musia byť narodení, musia slobodne a musia môcť využívať svoje práva. A je to vlastne duch a, a musia e, teda e, sa správať e, k sebe v duchu a rovnosti a bratstvosti. To je fantastická veta, ale 100 rokov od prvého dňa Medzinárodného dňa žien sme to ešte nezvládli a toto zrealizovať. Áno, my v Európe sme veľa dosiahli a dnes nejde len o to, aby sme zabezpečili právnu e, slobodu žien. Túto slobodu sme z veľkej časti dosiahli, ale dnes ide o to, aby feministky a feministi, e, aby sme hovorili ani o akcie a podujatia feministov z minulých rokov, ktoré ste ale o zažitú, o žitú slobodu, o určitých témach, ktoré sú také mužské témy. Hovorí sa, že e, je dnes samozrejme, že sú ženy na čele, na čele koncernov a vlád. To je, to je fantastické, že dokonca ženy z Afriky e, sa pozerajú na nás ženy v Európe. My sme skutočne príkladom. My sa snažíme nestratiť náš e, cieľ z očí, aby sme žili slobodne a podľa našich predstav, pretože potom bude rovnoprávnosť samozrejmosťou a Medzinárodný deň žien sa e, zmení zo, zo dňa spomienky na deň oslavy slobody. Ďakujem ďalším rečníkom za zelených je pani Herr Präsident, meine Damen und Herren. Pán predseda, vážené dámy a páni, um, ja e, si myslím, že my sme v situácii, ktorá nehovorí alebo nevyvoláva situáciu e, oslavovať tento deň, ale skôr e, sledovať nové výzvy na uskutočnenie skutočnej rovnosti práve v rámci storočnice by sme sa my, ženy, mali pozrieť dozadu a mali by sme bilancovať. A moja bilancia vyzerá tak, rovnoprávnosť ako veľmi pekný, pekná zásada v ústavách a v prehlásení o ľudských právach. To, to samozrejme musí byť, ale na realizáciu tohto, tejto zásady my potrebujeme zákony, pravidlá a k tomu patrí aj kvota. Pozrime sa na európske inštitúcie tam to nevyzerá lepšie ako na špičkách eh, hospodárskych eh, podnikov, pretože ženy na špičke, eh, v špičkovom postavení nájdete takmer zriedkavo. Takže, vážené dámy a páni, my potrebujeme skutočne, skutočné a tvrdé kvóty, pretože keď chcete urobiť skutočnú bilanciu, Eh, o nerovnoprávnosti žien v európskych inštitúciách. Už keby ste videli, ako to skutočne vyzerá, tak eh, budete môjho názoru, že túto kvótu potrebujeme. Je to skutočne zahambojúce. Myslím si, že ženy pri skutočne vynikajúcich kvalifikáciách ešte stále nemajú žiadny priestor tam, kde sa robia skutočné rozhodnutia, tam, kde sa rozhoduje o smerovaní ďalšieho vývoja. A k, tomuto, k tejto storočnici, k tejto storočnici Medzinárodného dňa žien vás žiadame sľúbte nám skutočnú kvótu eh, na zamestnávanie žien vo špičkových eh, riadiacich pozíciách, ako je to v Norsku, tak ako to je dnes v Španielsku, tak ako je vo Francúzsku, alebo v Francúzsku to momentálne chcú presadiť. Ne- neviem, eh, či sa podarí priamežom to, o čom hovoril vo svojom prejave pán Barozo. Ja, ja na okol... Ďakujem. Pani Marina Jana Kodaukis, konzervatívci a reformisti. Minulý týždeň v Spodnom kráľovstve Lord Davis eh, prenesol reč eh, pred vládou, ako zvýšiť účasť eh, žien v radách a mm, on um, navrhol dobrovoľné ciele pre podniky a um, niekto e, nepochybuje, že potrebujeme vyššiu časť žien vo vedení, ale potrebujeme kvóty, aby sme to naplnili. Aké to to patronizačné e, skoro rovnako, ako keď dávate ženám rúžu e, pri vstupe do tejto miestnosti. Ja dám moju rúžu mužovi teraz pozitívnejšie. Spojené kráľovstvo je priekopníkom e, v odstránení e, rozdielov v platoch. E, ukazuje sa, že tieto rozdiely klesli na 10% medzi mužmi a ženami a nakoniec k Medzinárodnému dňu žien e, musím vzdať poctu materstvu. Ozaj e, na e, rovnosť je mať právo voľby a nebyť súdený za túto voľbu. Či už je to riaditeľka v predstavenstve, alebo chirurgička, alebo mechanička aut, alebo žena v domácnosti. Naše ženy majú právo vybrať si. Bardzo. Ďakujem veľmi pekne pani Lafigueredo za združenú ľavicu. Sou damos a luta das mulheres. Ďakujem, pán predseda. My vítame boj žien za slobodu a sociálny pokrok a za mier práve v dobe, kedy oslavujeme 100 ročnicu Medzinárodného dňa žien bolo množstvo bojov, množstvo úspechov, ktoré dosiahli ženy za týchto 100 rokov, ale doteraz to nestačí na to, aby sme um, aby sme eliminovali nerovnoprávnosť, aby ženy boli rovnako zamestnávané ako muži, aby mali rovnaké odmeny za vykonávanú prácu. Tu ešte stále máme prekážky aj pri prístupe k riadiacim postom aj v, tak v politike, ako v ekonomickej sfére. A toto sú obrovské ťažkosti, ktoré sa vyšpičkovali aj počas e, krízy. E, materstvo je niečo, čo je sociálne dôležité, ale ženy sú naďalej diskriminovaní, diskriminované, pokiaľ sú ženy a zároveň, e, pokiaľ sú matky, pardon, a zároveň zamestnané. My musíme skutočne žiadať solidaritu s bojom žien v boji s touto nerovnoprávnosťou. Takisto um, násilie voči ženám musíme eliminovať. Pre, my musíme zrušiť tieto rodové stereotypy, v ktorých sa stále pohybujeme. Toto je obrovské prekážka alternatívnym politikám v otázke ľudských práv, ako aj v otázke zrovnoprávnenia pohlavy. A mali by byť ťažiskom v rozhodovaní v rámci európskej politiky. Ďakujem, hovorí pán predseda, kolegyňa pani Bizoto, FD. Áno, je nám jasné, že sme veľa dosiahli, ale niektoré boje ešte len začíname. Dnes ide o to, aby sme um, podporili ženy v iných kultúrach, ktorí žijú vo veľmi zlých uh, vo veľmi zlom prostredí, eh, kde sa porušujú práva žien a musíme skutočne teraz myslieť aj na práva žien v arabskom a islamskom svete, pretože inak či ignorujeme problém, ktorý dnes zrastá, ktorý sa môže veľmi rýchlo stať našim problémom. Um, nesmieme zabúdať na čísla, ktoré sú tu a my musíme jednoducho bojovať. Aj v našich mestách a dedinách sú e, tieto čísla alarmujúce, pretože práve v islamských rodinách v Európe sa e, koná násilie na ženách. Musíme jednoducho robiť politiku e, takú, ktorá by s týmto bojovala, ktorá by eliminovala takto druh takýto druh aj domáceho násilia. My, ženy, sa musíme zasadzovať za tie ženy, ktoré žijú v Európe, ale e, nie za tie, ktoré, a za tie, ktoré nemajú žiadny hlas a sú potlačené aj v rámci islamu. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pani Nicole Sinclair, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Rovnako aj ja by som chcela vzdať hold všetkým ženám všade na svete a najmä ženám počas posledných 100 rokov, ktoré, bojo, ktoré bojovali za rovnosť. Bol to rok 1893, keď dal Nový Zéland právo ženám hlasovať. Okrem toho, Chcem vzdať hold svojej vlastnej krajine, ktorá v roku 1970 Barbara Castle, eh, lejbristická politička, eh, pretlačila alebo zabezpečila schválenie prvého zákona o rovnej mzde. A my sme zároveň boli prvá krajina, ktorá mala eh, premiérku ženu v Európe. Myslím si ale, že Európsky parlament už stratil kontakt s realitou som proti diskriminácii akákoľvek typu, dokonca aj proti pozitívnej diskriminácie diskriminácie, keďže to okamžite bude viesť k tvorbe obeti. Ženy, žena, žena, ženy netreba falošne e, viesť kvótami. Namiesto toho mali by sme odstraniť bariéry, ktoré im bránia dosahovať vyššie ciele. Mali by sme sa sústrediť na odstraňovanie týchto bariér, ako napríklad aj lepšia starostlivosť o deti. Nedávno sme mali e, judikatúru súdneho dvora, ktorá hovorila e, o poistkách a tam sa hovorí o bojkote tradičných metód posudzovania rizika Napriek tomu, že Európa sa snaží pozitívne diskriminovať ženy, tento príklad veľmi dobre dáva príklad politicky korektnú eurobublinu a pseudokorektné rozhodnutia, ktoré v podstate len spôsobujú, že život je pre ženy drahší a komplikovanejší Poprosím vás, um, aby um, ste pochopili teraz, že sme skončili. My sme skončili naše, našu oslavu výročia a budeme teraz hlasovať. Ďakujem vám všetkým za účasť.